meine Damen und Herren, ich Vážené dámy a páni, takže srdečne vítam vás na dnešnom ranejšom zasadnutí. Teší ma, že máme tu dnes predstaviteľov litovského predsedníctva. A síce je tu pán minister zahraničie Linkevičius, Minulý piatok som mal možnosť rokovať s ním a s pani prezidentkou. E, naštívil som parlament a sedel som na meste Lonsbergisa a s veľkým obdivom som Eh, zistil, ako odvahu musel mať vtedy pán eh, Landsbergis spolu s kolegami, ak sa nemýlim, v januári 1991 eh, roku museli podsúviť obrovské osobné riziko pre slobodu svojej domoviny a v tejto súvislosti by som im chcel veľmi srdečne poďakovať. Vážne pán minister, teším ma, že ste tu dnes medzi nami a okrem iného budete s nami hovoriť o politike rozširovania, politike susedstva, s tým, aby sme si mohli e, vymeniť prvé myšlienky o tom. E, veľmi dobre si udovujem, že litovské predsedníctvo má pred sebou dôležité rozhodnutia a v tejto súvislosti by sme chceli s vami udržovať veľmi úzkú spoluprácu. Chcel by som využiť túto príležitosť a uvítať medzi nami delegáciu spoločného výboru eh, pre európsku integráciu eh, z parlamentu Bosny a Hercegovino pod vedením Alehenie Česa. Vítajte srdečne medzi nami, vážený pán minister. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, for your kind words. Vážený predseda, ďakujem vám pekne za tvoje vaše láskavé slova. Skôr ako prejdem k prejavu. Dovolte mi povedať, že je, je vždy dôležité počerknúť to, že dôležitosť parlamentu stále narastá a budeme s vami veľmi úzko spolupracovať. Je dôležité, aby sme zostali v kontakte, aby sme navzájom konzultovali tieto veci a zoberiem to na starosti ja ako aj môj tím, ktorý bude neustále s vami komunikovať. E, dovolte mi naznačiť, aké sú naše základné priority pre predsedníctvo. A to veľmi stručne, pretože bolo povedané, že budeme hovoriť trochu užšie a podrobnejšie o rozšírení a o otázkach partnerstva. V každom prípade ale na začiatok mi dovolte povedať, že my eh, v Litve sa nesnažíme znovu vynaliesť koleso. My vieme, čo, ktoré veci sú už veľmi dôležité a tu aj ďakujeme írskému predsedníctvu za prácu, ktorú vykonali. My sme prebrali kormidlo, po nich budeme pokračovať, rozširovať a nadvezovať na to, čo už bolo začaté. Trošku to bolo naznačené v našom programe predsedníctva, ktorý bol schválený, ako určite viete, v decembri minulého roka spolu s Gréckom a Írskom. Viac práce, viac rastu a teda naše základné priority môžu byť definované ako tri piliery. Je to dôveryhodná Európa, rastúca Európa a otvorená Európa. No a pre nás dôveryhodnosť predovšetkým znamená dôveryhodný finančný systém, fiskálna disciplína, banková únia, menová únia. No a dôveryhodnosť je tiež veľmi dôležitá najmä v spojitosti s tým, aby to cítili občania. Nezabúdajme na to, že je aj rok občanov, ktorý, ktorý, o ktorý sme ten, na tento rok vyhlásili a dôveryhodnosť by nemala byť len nejaký slogan, aby sa oni cítili istejšie. To nie je jednoduchá úloha, nie je to čosi e, ľahké, že sa dá dosiahnuť, ale je to dlhodobý projekt, ktorý, o ktorý sa musíme snažiť. Ďalej, rastúca Európa. To všetko súvisí s jednotným trhom a so všetkým tým, čo um, je nevyhnutné pre implementáciu jednotného trhu. Digitálna agenda, výskum, tvorba pracovných príležitostí. Nezamestnanosť je jedna katastrofa, ktorej čelíme. 20%, 25% nezamestnanosť mladých v Európe to je naozaj dramatické číslo a je to veľmi zlá. Nemôžeme sa s tým len tak vyrovnať. V niektorých krajinách je to viac ako 50%. A nie je teda prekvapivé, že hlavy štátov, keď sa stretávajú, um, tak hovoria práve o tejto téme. Nedávno sme prijali dôležitú otázku otázku a dôležitú výzvu, aby sme vyčenili finančné prostriedky ehm, na túto tému a teraz budeme mať 8 miliard eur vyčlenených na túto tému. A ako hovorila naša prezidentka neraz, je to o tom, že vlády musia prijať zodpovednosť. Národné vlády sa musia vysporiadať s touto témou. Brusel nevyrieši všetky problémy. Brusel môže len pomôcť, vyčleniť prostriedky, ale v konečnom dôsledku tú prácu musia urobiť národné vlády a mala by to byť ich zodpovednosť. Otvorená Európa. Otvorená Európa súvisí s dialogom s tretími krajinami, rozšírením, procesy rozšírenia, asociačné dohody, no a samozrejme partnerstva. No a dovolte mi veľmi stručne povedať, pretože sme aj tu v parlamente, to, že národné priority v parlamente, s ktorými sme tiež konfrontovaní, budú integrované do týchto troch pilierov, ktoré som spomenul. A to sú síce Definitívne je našou prioritou otázka rastu, toho piliera rastu a ten je počerknutý energetickým trhom, o tom sa už dohodli neraz hlavy štátov, že je nevyhnutné doplniť alebo teda zakončiť projekt spoločného trhu s energiami. My sme tiež energetický ostrov v istom zmysle, nie sme na to hrdí, nie sme prepojení a po 23 rokoch nezávislosti sme stále v takejto nezavidenia hodnej situácii a nie je to akceptovateľné. A to nie je len naša, eh, naša, náš problém, ale je to problém pre mnohých našich kolegov a rozhodných rozhodne to je teda základný problém aj pre väčšiu časť tej rastúcej Európy. Ďalej, makroregionálne stratégie, e, pobaltská stratégia, to je naozaj veľmi dôležitá téma. E, téma pobaltskej spolupráce je veľmi dobrá, máme tam horizontálne prepojenia. Nie len um, na úrovni spolupráce, ale má to aj aspekty integrácie. Naozaj v tomto smere všetky tieto témy môžeme dať do jedného košika a my sa o to aj pokúsime. No a potom dva také národné piliere, dve národné priority, ktoré by mali byť zahrnuté do tohto. A to je pilier otvorenej Európy, to je definitívne východné partnerstvo. Ak tu budú nejaké otázky v čase otázok a odpovedí, lebo nechcel by som Ehm, zbytočne hovorí o tejto téme, ale očakávam, že možno budú nejaké otázky k tomuto bodu, tak sa k tomu vyjadrím neskôr. No a potom ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. To je tiež taká dôležitá téma. Máme tu 650 kilometrovú hranicou s Bieloruskom, časť hranice s Kaliningradom. S tým máme sa skúsenosti, no a radi tieto skúsenosti budeme zdieľať s inými. No a teraz sa dostávam k téme rozšírenie som presvedčený, že ako predsedníctvo definitívne budeme nestranní. budeme naozaj um, dobrí, um, dobrí správcovia, budeme sa snažiť byť nestranní v tejto téme, ale to neznamená, že budeme, že budeme pasívni. Budeme proaktívni a budeme sa snažiť zabezpečiť to, aby naši partneri dokázali túto tému vybudovať čo najpozitívnejším spôsobom, tak aby sme neporušili princíp neutrality, ale chceme byť pozitívne konštruktívni. Tri bloky by som vytýčil v tomto procese rozšírenia. V prvom rade dovolte mi stručne spomenúť Island. Hovorili sme o tejto téme už naozaj veľmi dlho. Proces začal, teraz veľmi dobre vieme, aká bola voľba novej vlády. Toto rozhodnutie rešpektujeme, ale rád s vami budem zdieľať naše, vaše, naše skúsenosti. Ráno som stretol s ministrom zahraničných vecí. A naozaj som veľmi rád, že on povedal, že by sme mali zachovať túto klímu, klímu dialógu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 si zachovať to, čo už bolo dosiahnuté, uchovať si tie skúsenosti, ktoré máme počas dialógu. Je to naozaj veľmi dôležitá. Nie je to ich úloha dostať sa do Európy, ich vláda to nechce a je to rozhodnutie, ktoré musíme rešpektovať, ale v každom prípade zostaneme v kontakte a buďme neustále úzkými partnermi, sú pre nás veľmi dôležitými susedmi. No a ďalším blokom je Turecko. Každý diskutuje o Turecku, eh, aj v správach o tom vidíme každý deň nejaké informácie, ale naozaj bolo veľmi dobre rozhodnutie otvoriť kapitolu o prístupových rokovaniach rokovaniach číslo 22. No a zároveň e, my sme mali dohľad na toho situáciu, pozorovali sme tú situáciu, tie témy nás niekedy znepokojujú nás všetkých, ale mali by sme hovoriť s našimi kolegami. No a mimochodom, tento samotný proces je tiež nápomocný. Môže istým spôsobom ovplyvniť situáciu priamo v teréne. Implicitne to spôsobí isté rozdiely, zabezpečí to akúsi zmenu. A mali by sme teda pokračovať v dialógu, ktorý nie je jednoduchý, ale je veľmi dôležitý. No a Balkán. Balkán je zásadná súčasť eh, tejto hry. Radi by sme boli naozaj opäť eh, pozitívne konštruktívni, tak aby sme týmto krajinám dokázali pomôcť, aby napredovali, no a sme veľmi radi že boli prijaté rozhodnutie začať o prístupové rokovania so Srbskom. Pevne veríme, že sa posunieme počas nášho predsedníctva. Poznáme tieto podmienky, vieme, aké náročné bolo dosiahnuť dohodu medzi Kosovom a Srbskom, ale vítame, že tieto dve strany sú ochotné rokovať. Je to možno aj za cenu ich politickej popularity, ale toto rozhodnutie bolo veľmi strategické, veľmi dôležité a teraz ho treba implementovať. My budeme povzbudzovať, aby ho implementovali a aby pozorne skúmali tento proces. Nikoho to azda neprekvapí, e, ako sa to vyvíja, ale musíme byť pozitívni. A to isté platí aj o Kosove. Mali by sme začať vlastne e, s asociačnými diskusiami a dohodami už čoskoro a opäť je veľmi dôležité, aby sme boli pozitívne nasmerovaní. Ja navštívim teda región za dva týždne, stretnem sa so všetkými lídrami, podobne ako som sa aj včera stretol sa e, premiérom bývalej, Kosovske, bývalej e, Juhoslovanskej republiky Macedónska. Nebudem zachádzať do detailov, poznáme všetky tie informácie, tie problémy na bilaterálnej úrovni, problémy v regióne, problémy súvisiace aj s implementáciou dohod dôvody z 1. marca po kríze, ktorá sa stala minulý rok, ale oni majú aj svoju stratégiu, majú svoj pozitívny postoj k týmto témam No a bez pochyby by chceli pokračovať s európskou integráciou, pokračovať po tejto ceste. No a my budeme pripravení im pomôcť e, počas nášho predsedníctva v rámci našich možností. Samozrejme to aj bilaterálne, keďže máme čo zdieľať napríklad v spojitosti s historickými komisiami. Tu máme dobré skúsenosti. No a hovoril som to aj premiérovi, že naozaj môžeme s nimi zdieľať tieto skúsenosti. No a čo sa týka Čiernej hory, nedávno, pred týždňom som sa stretol s ministrom zahraničných vecí, diskutovali sme o týchto témach, o tejto agende a som presvedčený, že sa nám podarí posunúť sa vpred. Zložitejšia situácia je v Albánsku a Bosnia a Hercegovine. Bol som tam e, pred týždňom. E, tie voľby, ktoré prebehli v Albánsku, sú veľmi dôležitým testom demokracie. My teraz ich budeme vyzývať, aby došlo k takému hladkému prechodu. <clears throat> aj postupne získali kandidátsky štatút. No a všetky politické strany by mali prieť v tomto smere svoj diel politické zodpovednosti. Nie je to jednoduchý proces, ale nechajme tento dialog otvorený. Bosna. Opäť nie je jednoduchá situácia, veľmi komplexná, možno až, až zložitá ale najmä keď zoberieme nedávny vývoj v tomto regióne, krajina zaostáva v téme európskej integrácie, ale rozhodnutie musí výjsť zvnútra tejto krajiny a musí mať princíp eh, lokálneho vlastníctva. Nemôžeme my im z Európskej únie predpisovať um, ich ciele. Politická, je nevyhnutá politická jednota, politická vôľa a musíme to pomenať aj našim priateľom v Bosne a Hercegovine. Je tu veľa ďalších tém, ktoré sú na programe, ako už bolo povedané. Nebudem hovoriť príliš dlho, možno budem mať nejaké otázky z pléna. Môžeme hovoriť aj o situácii v Egypte. Všetci diskutujeme teraz o Egypte. Taká čerstvá téma, my sa tomu tiež venujeme. Buďme pozorní, obozretní. Analizujme dobre túto situáciu hľadom toho, aká je zodpovednosť, pretože dobre vieme, že spoločnosť je hlboko rozdelená Tie demarkačné línie sú hlboké v spoločnosti, no a tento konflikt ehm, je možno až nevyhnutný, alebo teda neobiditeľný, keď eh, tieto konflikty budú pokračovať. Je dôležité, aby každá konfliktná strana prijala plnú zodpovednosť, no a zatiaľ tomu tak bolo. Je nevyhnutné, aby možno sme aj my, ako Európska únia, vytýčili jasnejšiu pozíciu. Myslím si, že koncom tohoto mesiaca Ehm, na rade budeme diskutovať o tejto pozícii a táto pozícia bude taká vyzretejšia, vyspelejšia. Ja by som mal tú pozíciu radšej skôr ako neskôr. No a ešte k iným témam. Tu spolupracujeme veľmi intenzívne. Som naozaj veľmi rád, že to nie je náhoda, že sme tu aj dnes budeme na úrovni trialógu diskutovať o vonkajších finančných nástrojoch. To je veľmi sofistikovaný, komplexný prípad, ale viem, že tie pozície sa na oboch stranách približujú. No a v rámci tej ďalšej fázy rokovaní, ktorá sa uskutoční dnes a večer, tak sa tu posunieme ešte ďalej. Nebudem pokrývať všetky témy, aby som e, toto vystúpenie spravil pre vás príliš nudným, nechcem vám zabrať príliš veľa času do rokovania, ale naozaj veľmi rád zodpoviem na vaše otázky, ak sa mi to podarí. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako prvý vystupí pán Salafranka. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, Chcem vás privítať v mene ľudovcov a chcem vám zaželať veľa šťastia počas vášho obdobia predsedníctva polročného. Samozrejme, že čelíme rôznym ťažkostiam v dôsledku krízy, ale myslím si, že sa nachádzame v akomsi inom momente celej krízy. Vy ste teraz práve hovorili o téme finančných nástrojov. Chcem vám povedať, že táto téma nás znepokojuje a počas toho rozpočtu na rok 2014 už došlo k výraznému zníženiu týchto prostriedkov z návrhu komisie. Čo sa týka vonkajšieho rozmeru, pán minister, a celej témy rozšírenia, chcem sa vás spýtať na tému Turecka. Je pravda, že bolo prijaté principiálne rozhodnutie e, na Rade ministrov ohľadom 22. kapitoly za predpokladu istých e, podmienok a po návrate z dovoleniek e, si myslím, že parlament by mal podporiť toto rozhodnutie. Chcem sa vás spýtať ohľadom našo, našej susedskej politiky, aké očakávania máte od Vilniuského samitu a zároveň akým spôsobom e, tento summit e, e, súvisí s prioritami vášho predsedníctva, ako plánujete pokračovať v téme asociačnej dohody s Ukrajinou, ktorá by mala byť tejto téme, najmä ako chcete vyriešiť kauzu premiérky bývalej Timošenkovej. No a zároveň akým spôsobom zaznieva aj téma e, Sýrie pri druhom ženevskom kole rokovaní a ako vidíte e, aj vývoj situácie v Egypte, ku ktorej sa Európsky parlament vyjadril počas poslednej plenárnej schôdze. Vážený pán minister, pevne verím, že nám tieto témam odpoviete a pevne verím, že nám poviete niečo aj o rokovaniach medzi Európskou úniou a USA. No a zároveň, akú odpoveď očakávate počas vášho polročného predsedníctva. No a na záver, pán predseda, chcem poďakovať poďakovať vám za to, že ste nezabudli aj na um, tému s Latinskou Amerikou. Je dôležité, aby ste tejto téme venovali na Vilniuskom samite, akú úlohu tu zohráva Európske zhromaždenie, parlamentné zhromaždenie Eurolat. No a nezabúdajme aj na to, akú pohostinnosť nám oni poskytli, ale zároveň nezabudneme na to, že aj e, viacerí ministri sa zúčastňujú týchto rokovaní a pre nich je táto téma veľmi dôležitá. Ďakujem pekne. You, minister, Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste sem pricestovali. Prajem vám veľa úspechov počas vášho predsedníctva. Nemohli by ste nám priblížiť váš prístup k Bielorusku? Dnes by sme mali schváliť správu o politike Európskej únie voči Bielorusku. A pred eh, Vilnickým samitom ráda by som sa dozvedela váš názor na túto záležitosť a ešte jedna otázka, ktorú mi tlmočili moji e, spolobčania. Je to e, veľmi dôležitá otázka. Som zvedavá e, na vašu odpoveď. Či ste schválili alebo schváľovali ten prevrat v Egypte? Takto znie uvedená otázka. A druhá otázka. V mene predsedníctva, ako vnímate to, ako si počínali niektoré členské štáty v súvislosti s incidentom s lietadlom prezidenta Moralisa, keď porušili medzinárodné právo. Nedomnievate sa, e, že e, odmietnutie ochrany človeku, ktorý e, odhalil e, závažné porušenie e, zvrchovanosti členských štátov Európskej únie je tiež porušením zákona. Samozrejme mám na mysli pána Snowdena. Vážení kolegovia, uzatvoril som zoznam rečníkov. Nebudem môcť vyhoviť všetkým, pretože diskusia je veľmi komplexná a ak chceme e, vyhoviť väčšiemu maximu e, záujemcov, poprosím vás, aby ste sa, doder- aby ste sa snažili dodržať jedna e, a pol minúty. Kolega Kasim, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, prajem vám veľa úspechov počas vášho predsedníctva a dúfame, že budete si počínať ambiciozne v snahe zabezpečiť maximum zmien v zahraničnej politike Niekoľko slov o procese rozširovania a rád by som začal e, Tureckom. Domnívam sa, aj my v skupine ALDE e, domnievame sa, že e, kapitola 23 má kľúčový význam. A chcel by som vás nabadať k tomu, aby ste boli možno, že neodvážnejší, ale o, o ambicioznejší, keď budete otvárať nové kapitoly to by bolo na prospech e, občanov Turecka, celého susedstva, ale predovšetkým samotnej Európskej únie. E, povedali ste e, pomerne veľa o jednotlivých štátoch Západného Balkánu a Bosnu ste spomenuli ako poslednú. Našťastie delegácia z Bosny, zo štátneho parlamentu, je tu dnes prítomná a neskôr v priebehu dnešného dňa budeme e, diskutovať o tom, čo a ako robiť e, v, e, v súvislosti s týmto štátom. 1. júl eh, prístup eh, eh, Chorvátska mal obrovský význam a od tohto dňa nedochádza k vývozu výrobkov z Bosnej Hercegoviny. To znamená, že treba urobiť viac na ochranu spotrebiteľov a na prekonanie všetkých dôsledkov vstupu Chorvátska. Je Európska únia pripravená poskytnúť rozhodujúcu pomoc? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste e, sa zúčastnili v dnešnej diskusii. Dve otázky ohľadom e, samitu e, vo Vilniuse. V rámci príprav na samit, či plánujete, či rátate s tým, že budete mať väčší dôraz na ľudské práva v rozhovoroch s krajinami východného partnerstva a po samite vo Vilniuse a ako alebo aký predpokladáte vývoj e, v krajinách západného, predpračte, východného partnerstva po samite? Ďakujem, pán predseda. Srdečne vítam vás v mene skupiny ECR. V súvislosti s e, e samitom v Vilniusi Moldovsko, Arménsko a Gruzinsko Možno, že by ste sa e, nemohli viedriť, e, alebo mohli viedriť ohľadom E, gruzínska ľudských práv Ivanišviliho a nadchádzajúcich prezidentských e, e, volieb. Takisto príprava na dohody o prehlbenej spolupráci. Ako je možné, že niektoré krajiny sa príjmajú, a Ukrajina je odmietnutá? Domnievate sa, že nie e, smerom k Ukrajine e, pomôže e, otázke väzenia pani Timošenkovej? Bielorusko. Dnes budeme hlasovať o príslušnej správe. Naozaj si myslíte, že Lukošenkovi pomáha prístup na základe cukrika a biča? Alebo čo ešte treba robiť na zlepšenie situácie s ľudskými právami? Bosna Hercegovina, e, i keď som bol spravodajcom v Černej hore, v všeobecnosti sa to vyvíja dobre. Mohli by ste sa vydriť e, rokovania medzi Srbskom a Kosovom, ako to vplyvní budúcnosť Kosova a takisto e, Macedónsko. Čo by sme mohli urobiť, aby Macedónsko mohlo začať rokovanie o rozšírení statusu kandidátskeho štátu. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán minister. Chcel som spomenúť iba jednu vec. Rozšírenie e, smerom na Západný Balkán. Litva preberá predsedníctvo v, e, vo vhodnom čase, aby ste mohli prispieť k rozšíreniu, e, prehlbeniu tohto procesu lebo situácia sa vyvíja pozitívnym smerom. Úvodom ste načrtli veľmi pragmatický prístup. Môžem s tým iba súhlasiť historická dohoda medzi Srbskom a Kosovom naozaj e, e, prispieva k ďalšiemu napredovaniu aj po voľbách v Albánsku. Zdá sa, že doteraz e, odovzdávanie e, moci prebieha dobre. Všetci e, aj politickí e, predstavitelia e, sa e, rávne a dúfam, že sa otvorí perspektíva ďalšieho napredovania Včera sme už začali diskusiu o a Hercegovine a je dobré, že e, kolegovia majú realistický prístup. E, budeme sa snažiť ako prispieť k tomu, aby e, sme to podržali. Chcel by som iba spomenúť a vyzvať vás, aby ste boli proaktívnejší, ambicioznejší v tomto procese. Srbsko totiž by mala začať rokovanie na neskôr v januári, takže nečakajme do januára. Máme pred sebou veľa práce aj medzi tým. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vítajte a veľa úspechov e, vám prajem počas predsedníctva. Spomenuli ste proces rozširovania únie. Chcel by som e, zdôrazniť v súvislosti s Tureckom. E, súhlasím s kolegami v tom, že mali by sme byť ambicioznejšie, mali by sme sa sústredovať na kapitolu 23 pre Turecko má kľúčový význam e, e, vypracovania e, novej ústavy. To je naozaj zásadné, ak Turecko úspešne bude môcť presadiť liberálnu západnú ústavu s dielbou moci. Všetko bude potom jednoduchšie. Mali by sme viac zdôrazňovať aj tento proces. Čo sa týka rozširovania smerom na východný, prepačte, západný Balkán, nie som až taký skeptický, e, čo sa týka Albánska. Pán e, Kukan bol e, pozorovateľom na voľbách. V Albánsku sa dosahol značný pokrok, to boli najlepšie voľby. E, dve najväčšie politické skupiny spolupracujú. Uvidíme, ako dopadne odovzdanie moci a myslím si, že mali by sme tlačiť na to, aby aj Albánsko e, získalo kandidátsky status. Nemali by sme vytvárať e, dieliace čiare medzi Slovanmi a neslovanmi na Západnom Balkáne. Otázka E, Bieloruska. Spomenuli ste energetiku. Ako e, vidíte naše partnerstvo v oblasti energetiky s partnermi v Bielorusku a predovšetkým otázka bezpečnosti? Mám na mysli e, jadrové elektrárne, ktoré sa budujú v Bielorusku. Ako budeme riešiť tento problém, aby sme mohli ovplyvniť aj otázku bezpečnosti? Bohužiaľ nepočujeme pána predsedu. vážený pán minister. Európska únia a Litva majú spoločné politické priority. A okrem toho máme aj východné partnerstvo, máme určité očakovanie z hľadiska ďalšieho napredovania. Takže prvá otázka, či e, e, Litva, Európska únia má rovnaké predstavy o týchto e, prioritách. Častokrát e, e, e, v našej tlači sa to kritizuje, ako keby iba Litva mala si dobre počínať. Takže pokrok, naozaj prelom je dôležitý pre kandidátov na asociačný status, ale aj pre Úniu. A my by sme mohli k tomu prispieť ako sprostredkovateľ prístup v Litve a Európskej únii je e, totožný, alebo sú tam určité rozdiely. Pokiaľ by sme si spomenuli na nejakú našu vlastnú cestu, e, akékoľvek e, umelé problémy z hľadiska e, priblíženia e, sa e, pobalských štát k Únii by mohli byť v záujme Ruska s tým, aby európske štruktúry a štruktúry NATO mohli z toho mať určité problémy. Ako to vyzerá v súčasnosti? mohlo byť nejaké rozhodnutie e, byť vyložené ako rozhodnutie proti e, všetkým. E, dúfam, že takéto tieňové otázky sa nevyskytujú. Ďakujem pekne. A teraz pán minister. Ďakujem. Odznelo tu viacero otázok. Samozrejme, ako sa dalo očakovať, e, e, najviac sa hovorilo o, o viacerých aspektoch východného partnerstva. Skúsim sa na to viac sústrediť. Najprv samotné skutočnosti. Domnievam sa, že e, keď sa ma pýtajú na pravdepodobnosť úspešnosti samitu a samotného programu, Predovšetkým musíme správne riadiť naše očakávania, lebo je tu snaha nejako veľmi vysoko e, zdvihnúť e, látku a potom e, byť frustrované. A to nie je dobré, nie je to správne aj na strane partnerov, aj na našej strane samotná skutočnosť, že e, e, e, štáty si zvolili túto tému, je veľmi dôležitá. Myslím si, že prítomnosť vedúcich predstaviteľov štátu počas samitu by bola vyjadrením rešpektu, by bolo súčasťou úspechu a po samite budeme môcť povedať, že máme skutočnú stratégiu v otázke východného partnerstva, máme praktický, pragmatický prístup, sme pripravení uplatňovať princíp viac za viac, sme kreatívni, pokiaľ ide o vymysľanie sloganov, to je fajn, ale treba ich realizovať a viac za viac by malo niečo znamenať, mali by sme byť pripravení vytvoriť aj príslušné mechanizmy. Aj toto je súčasť stratégie. Viedrili ste sa o tom, čo bude po roku 2013. Mali by sme mať určitú víziu, pretože život e, sa samitom neskončí pre niektorých e, z nás sa iba začína a preto treba mať víziu aj na neskôršie obdobie. Takže vzhľadom na to, že e, e, legitímne e, veľmi veľa času vinujeme takým horúcim miestam ako Sýria, Mali, Somálsko, časokrát do polnoci, a to je oprávnené, lebo naozaj sú to konfliktné zóny. Európska únie je globálnym hráčom, možno, že nie prvoradovým, ale nezabudajme o tom, že naša vízia jednotnej slobodnej Európy ešte zďaleka nie je zrealizovaná. A nie je dôvod, aby sme o tom nehovorili, pretože tu nie je nejaký horúci konflikt. Ale treba e, e, e, diskutovať o tom pravidelne a potom to e, prispieje k úspešným výsledkom e, nad e, ramec toho e, a ľudia, ktorí poznajú túto problematiku, vedia, e, že bolo by dôležité podpísať e, na samite asociačnú dohodu s Ukrajinou. Je to realizovateľné, je dobré, že e, sa vyjadrujeme koordinovanie a Europarlament e, je tiež veľmi dôležitý, takisto aj misie Koksovišnevského E, ktorú vyslal e, predseda parlamentu, e, bola tiež mimoriadne významná. A keď realizujeme či už bilaterálne návštevy alebo skupinové, ako príklad spomeniem návštevu spolu s Radekom Šikovským, s ministrom zahraničia z Holandska, Dánska, štyria sme stravili celý deň v Kýve, dve a pol hodiny sme rokovali s Janukovičom. To je len príklad a zvolili sme si tri segmenty. Sú tu aj viaceré eh, možnosti, ale spomenuli sme Ukrajincom, že musíte dať výsledky predovšetkým eh, v troch oblastiach. Je to eh, volebná legislatíva, príslušná komisia, ktorá dohľadá na tento proces a sú tu určité znaky úspechov, i keď sú tu nepochybne, a to nás neprekvapuje, určité nedostatky, ale e, naozaj zúfalo potrebujeme pozitívne e, signály z Ukrajiny a zdá sa, že sa dostávajú. V druhej oblasti je to e, reforma súdnictva, nepochybne. Tam sa nenapreduje tak rýchlo, ako by sme to chceli. Je to veľmi citlivá záležitosť pre Ukrajinu, ale je dobré, že veľmi konkrétne vedie, čo treba robiť. Vedie, aké zákony treba prijať, upraviť a proces prebieha. Konkrétne v tejto oblasti spomeniem e, e, e, otázku generálnej prokuratúry, ktorá musí byť naozaj nezávislá a nemala by spadať pod politickú kontrolu, pretože musíme mať tie politické záruky a oblasť justičnej reformy naozaj je eh, jedna z najvýznamnejších. A otázka selektívneho uplatnenia spravodlivosti, eh, samozrejme veľmi dobre poznáme eh, pani Timošenkovú, a zvyčajne hovorím našim e, ukrajinským kolegom, či sa vám to páči alebo nepáči, táto e, záležitosť najmä v niektorých hlavných e, e, e, e, mestách je e, skúškou právneho štátu. Ak to nevyriešite, budete mať ozajstný problém. Treba odstraniť všetky prekážky, čo sa týka selektívneho uplatňovania spravodlivosti a najlepšie to urobíte, keď e, e, prepustíte pani Timošenkovovú, aby dostala e, lekárskú starostlivosť. To by bol e, aj humanitárny akt e, a to by neuškodilo politickému systému a je to realizovateľné Takže treba tu konať koordinovania a treba opakovať tieto veci a ísť až na doraz. Dovolte mi povedať, že pokiaľ teda ja tomu správne chápem, je veľmi pozitívna, aká je pozícia Európskej komisie, aký je postoj európskej byrokracie, e, pretože čas nám uteká. Čas nie je na našej strane, aby som bol úprimný. Ak by čas bol na našej strane, tak by sme mali oveľa väčšiu slobodu, aby sme mohli e, si dovoliť to privilegium a trošku možno čakať, kým uvidíme nejaké výsledky. Nie, bohužiaľ, čas nie je na našej strane a máme na to veľa dôvodov, takže eh, veľmi dobre to vieme a všetkým to je zrejme. Nemôžeme ďalej vyčkávať. Ak so mnou súhlasíte, tak tie diskusie s Ukrajinou už nie sú len ďalšou technickou diskusiou s ďalšou krajinou v zozname o e, ekonomickej integrácii a tak ďalej. Je to o geopolitickom procese a toto je naozaj proces, ktorý znamená, že e, či sme úspešní s našim projektom Európy, alebo nie sme úspešní, menej úspešní, menej e, sa nám darí dosahovať výsledky. To je, o tom to celé je. A príjmime plnú zodpovednosť. Ja nehovorím, že to máme robiť za cenu našich požiadaviek, ktoré máme v oblasti ľudských práv. To nehovorím. Hovorím, že sa k tomu postavme ako geopolitickému procesu, ktorý svojím spôsobom e, je dôležitý, aby sme neboli na strane tých, ktorí prehrávajú. A to je dôležité. k ďalším krajinám. Tieto, týchto 6 krajín východného partnerstva je tak rozdielných. Možno v budúcnosti by sme mali už e, hľadať nejaký individuálny prístup k nim, pretože nemôžeme aplikovať jeden model dialógu s veľmi rozlišnými krajinami. Keď napríklad hovoríme o Ukrajine, tu je možnosť podpisu tejto dohody. E, pri ďalších krajinách, e, tak tam tieto krajiny len ďalej rokujú o asociačných dohodách, sú vo fáze rokovania o balíčku. Možno sa medzi nich pridá aj Moldavsko. Podarilo sa im vyriešiť situáciu s ich vládou a a nejakým spôsobom nevyčkávali pri naplňaní týchto rokovaní. A to bolo naozaj vynikajúce. Ako hovoríme, je možné sa pozrieť aj na Gruzínsko a pozrieme sa na tú technickú časť. Súhlasím s tými poznámkami, ktoré tu zazneli e, na flóre, e, ktoré boli povedané ohľadom toho, ako dôležitý je tento problém demokratickej kohabitácie, koexistencie aký dôležitý je dialog medzi opozíciou a vládou. My vysielame rovnaké signály aj e, Gruzincom. Snažíme sa ich presvedčiť, že by sa mali správať, tak povediac. A není jediný spôsob, ako sa vysporiadať s opozíciou, dať ich, do, dať ich za mreže. Možno sú aj nejaké iné metódy a mali by sa k tomu naozaj postaviť veľmi, veľmi dobre a e, zodpovedne, lebo tie signály, ktoré dostávame z Gruzinska, nie sú veľmi napomocné. Ale v každom prípade e, posúvame sa dopredu No a už možno čo skoro sa im podarí e, dosiahnuť e, tieto rokovania. To sa platí aj o Arménsku. Čo tým chcem povedať? Tí, ktorí dokončia tieto rokovania v júli, tak e, tak tí by mali mať možnosť do samitu posunúť sa výrazne vpred. Nie je to jednoduché, ale komisia sa bude snažiť urobiť, čo je v ich silách, aby naplnili tieto očakávania. No a v tomto smere bude mať tieto dodatočné dodatočné úspechy, eh, ak budeme napredovať efektívne. Ďalej tu je téma eh, Ďalej to je diskusia o vízach. Tieto sú veľmi dôležité v našom, našich dialogoch, lebo uvedomujeme si, že, to nie je, že Európska únia nie je ehm, jediným stredobodom sveta. Sú tu rôzne iné únie, Euroazijská únia, iné colné únie a tak ďalej. Oni majú rôzne hmatateľné výsledky. Ja nebudem konfrontovať tieto veci, nebudem hovoriť, že to je konfrontačný dialog. Ja len hovorím, že sú tu iné voľby a krajiny si vyberajú. Opäť sa vraciame k Ukrajine, nezabudnite na túto dohodu um, colná únia únia, štátu pozorovateľa, eh, ktorý tam Ukrajina má, to zatiaľ neporušuje naše pravidlá, ale my im hovoríme, že nemôžete podpísať dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou a potom podpísať dohodu o colnej únii s Ruskom. To nie je možné. To sa nedá. Nemôžeme s nimi pretrhnúť všetky väzby, to tiež nie je nevyhnutné, ale oni sa musia rozhodnúť. Prišiel čas urobiť rozhodnutie, veľmi vážne rozhodnutie, ktoré musí byť v súvislosti s vašou dlhodobou stratégiou. Samozrejme, sú tam rôzne krátkodobé problémy, ktoré môžu čeliť, ale musia vedieť, že investujú do obrovského trhu, do trhu, ktorý má 500 miliónov populáciu, ktoré sa pre nich otvára, otvára pre nich obrovské príležitosti a dlhodobo naozaj budú mať dobré zisky z tohoto trhu. Neustále o tom hovoríme s ukrajinskými novinármi, stále im to hovoríme. My nemôžeme robiť rozhodnutia za vás, my nemôžeme sa rozhodovať vo vašom mene, rešpektujeme každé rozhodnutie, ktoré spravíte, ale dali by sme prednosť tomu európskemu rozhodnutiu, lebo by sme cítili, že cítite hodnoty v našom európskom projekte a že vidíte, že Európa má pre vás zmysel nielen kvôli mape, ale aj kvôli iným veciam. No, <clears throat> vraciam sa ešte ku Gruzinsku. Chcem len pripomenúť, že je dôležitá poznámka, že to nie je matematická nejaká, matematické sčítanie niečoho nejakých faktorov. Je to jednoducho o tom, že naša organizácia je postavená na zásadách, princípoch, demokratických hodnotách a všetkých tých dôležitých symboloch. No a všetko, čo porušuje tieto naše princípy, musíme brať veľmi zodpovedne, veľmi vážne. Musíme to povedať našim gruzinským priateľom na jednej strane a na druhej strane by sme mali pomôcť dostať sa do bodu, kde tento ich e, európsky zvrat už bude nezvratný, tak povedať, aby sa naozaj vybrali tou jednoznačnou stranou. Južný Kaukaz, Azerbajdžan. Um, to je zase celkom odlišný prípad. Vieme, že Azerbajdžan sa nechystá byť členom Európskej únie, ale hovoria s nami, komunikujú s nami a sú veľmi dôležitý hráč v oblasti energetiky môžu byť nestranní, môžu byť neutrálni, alebo môžu byť nápomocní, môžu byť na našej strane. Takže pomôžme im byť nápomocní, vytvorme tie podmienky, komunikujeme s nimi, a diskutujeme s Azerbajdžanom. Je to veľmi dôležité, pragmaticky hovoriac, nie za cenu našich základných princípov a nášho základného princípu, pretože vieme, že nás čaká veľa tém, o ktorých musíme diskutovať ale ako som už hovoril, ambície nemôžu byť príliš vysoké. My nehovoríme, že ich rovno berieme do klubu. Takže rešpektujme ich voľbu, ale zároveň urobme, čo je v našich silách, aby sme im uľahčili eh, v ich výkone a v ich eh, činnosti. Ďalšie krajiny. Moldavsko, to som už hovoril. Mimochodom, Moldavsko je veľmi dobrý príklad toho, eh, kde funguje princíp viac za viac. A ním sa veľmi darí aj v oblasti víz rokujú veľmi úspešne a snad sa im podarí tento proces dokončiť do konca roka, ak nie skôr. A potom by mali dostať bezvizový režim. To je základný režim alebo princíp more for more. Ak naplnia to, čo od nich očakávame, tak my musíme naplniť tieto očakávania našimi rozhodnutiami. Nemôžeme vytvárať ďalšie prekážky, ďalšie problémy. To nie je v súvislosti s princípom more for more. A dobre to ilustruje to, čo Moldavsko robí. No a teraz eh, Bielorusko. Keď e, tu sedíme, tak je to rozhodne príjemnejšie miesto na diskusiu. Vo Vilniuse je to trošku iné, je to len 30 km od hraníc a čo sa týka energetickej spolupráce, je to veľmi dobrá ilustrácia. Je to 40 km od miesta, kde stavajú jadrovú elektráreň. Rozhodne z toho nie sme nadšení. Nie sme šťastní z tohoto, ale stále poskytujeme tento príklad a ja sa ospravedlňujem, že ho opakujem, pretože niektorí to už možno počuli, že počuli tieto moje mm, vzorce. A to je naša pozícia, ktorá sa nezmenila od našho posledného stretnutia, ale keď prezident ich krajiny povedal, že to je veľmi dôležité, ale že to je príliš e, drahé. My to postavíme dvakrát lacnejšie. Oni to urobia. Oni sú, majú, tomto, majú to zrátané. A čo znamená povedať, e, postaviť elektráren dvakrát lacnejšie? inak, než bola plánovaná. Viete, čo to znamená? Takže vraciam sa k tým prioritám, o ktorých som hovoril na začiatku. Nehovoril som o nich e, z dôvodu krátkosti času, ale spomínal som energetickú politiku a to je naozaj téma, kde nás čaká veľa, veľa víziev počas nášho predsedníctva. Dovolte mi len spomenúť e, napredovanie v oblasti vnútorného energetického trhu. Ďalej budovanie zoznamu projektov spoločného záujmu. To súvisí tiež s energetikou. Ďalej sa dotýkam vonkajšej energetickej politiky a tie návrhy, ktoré máme prediskutovať z naš, v rámci našho predsedníctva. Čo znamená vonkajšia politika? To, že Európa by mala hovoriť jedným hlasom v týchto témach. A to je naozaj veľmi dôležité. Dôležité pre všetkých. Som presvedčený, že tie jadrové zariadenia 10 km od hraníc, a, ktoré majú pochybnú kvalitu, tak povediac, to by nemala byť len naša, to by nemala byť len náš bolehlav to nemôžeme zaradiť na zoznam našich bilaterálnych problémov, pretože tak tomu nie je. Toto je špecifická téma, veľmi citlivá téma, niečo, čo by sme mali riešiť spoločne s väčšou mierou zodpovednosti a mali by sme vystupovať jednohlasne, vytvoriť smernicu o jadrovej bezpečnosti, ktorá je mimochodom na našom pláne. A ak súhlasíte s tým, že toto je naša spoločná úloha, tak to spoločne dotiahneme. My, ehm, my, to, my budeme spolupracovať, naša trpezlivosť je nekonečná, ehm, máme už isté skúsenosti v tomto smere, ale v tejto téme by som vyzval vás všetkých, aby ste ehm, hľadali nejaký spôsob, ako vystupovať jedným hlasom. Je to naozaj veľmi dôležité. No a na záver tohoto bloku diskusie o východnom partnerstve už príliš dlho som o tom hovoril. Asi už by som mal prestať, nie? Taká zaujímavá téma. Tak ešte veľmi stručne. Sú dva tábory čakať a vidieť a proaktívny prístup. Ja patrím k tomu druhému. Nemôžeme si dovoliť vyčkávať a, a čakať, čo sa stane. Hoci to môže byť legitímne, s tým súhlasím. Tie krajiny nie sú dokonalé, robia veľa vecí zlým spôsobom, ale buďme proaktívni a pomôžme im. Takže len telegraficky ešte ďalším témam Turecko. Áno, súhlasím. Hovoril som o tom, že sme pripravení byť ambicioznejší, ak je to možné. Som presvedčený, že tento proces pristupovania je aj pákou na to, aby sme ich presvedčili spomenuli sme tú kapitolu 23 súdnictvo, ale môžem pridať 19 sociálna politika, alebo 17 ekonomická menová politika. Áno, sme pripravení eh, napredovať aj v týchto, ak to bude možné. Nie som skeptický v prípade Albánska. Nie som. Eh, budeme tlačiť na kandidátsky štatút. Ja som hovoril, že to nie je jednoduché. Vieme, že že to je možné, pomôžeme im prejsť takým prinulejším prechodom, uvidíme, čo dokážu spraviť. Pevne verím, že politické strany dokážu prijať tú zodpovednosť, ale um, čakajme na ten vývoj, nie som skeptický a v každom prípade som dokonca aj pozitívne naladený, ale um, musíme vyčkať na nich, ako sa oni rozhodnú. Bosna, áno. Ako som už hovoril, ak by som mal byť vním, ak som bol vnímaný ako skeptik, hm, tak ma to mrzí, ja som realistický. Pamätám si diskusie e, s Bosnou. E, predtým som bol v NATO. Diskutovali sme o týchto témach veľmi detálne, veľmi intenzívne. Ja by som naozaj vám chcel zaželať, aby sa vám podarilo vytvoriť krajinu, aby, e, aby ste urobili to jasné a presvedčivé gesto, že dokážete fungovať ako krajina na štátnej úrovni. To je veľmi dôležité, pretože inak budú prichádzať neustále otázky za všetko úctou a za všetkými sympatiami k vám. Ja som hovoril, že my urobíme, čo je v našich silách ako predsedníctvo, ale my nemôžeme riešiť problémy za vás. Vy musíte na problémy riešiť na svojej úrovni a som povedal, že bohužiaľ, ale realisticky hovoriac, tá situácia nie je jednoduchá. Priznajme to, je to tak. Takže pri, veľkej, pri veľkom rešpekte tomu, čo robíte, e, vám želám veľa šťastia, ale jednoducho to zatiaľ nestačí. Treba urobiť viac. Nikale k Sýrii, tam sme už hovorili o, o, to, o tejto téme. E, musíme to doplniť, o Bielorusku som sa už vyjadroval. USA, úprimne hovoriac, ja som vždy v pozícii a za pozíciu, aby sme, aby sme ukludnili emócie, aby sme e, odolali tomu pokušeniu vystupovať emocionálne, keď sa niečo objaví, ako napríklad tento problém e, so špehovaním a s celou touto situáciou. E, to sa všetko potom spája veľmi emocionálne. Ja myslím, že by sme sa mali správať oveľa zodpovednejšie a mali by sme hovoriť o našich strategických partneroch profesionálne a celú túto tému si vyjasniť. Viem, že ten proces začal aj vy to veľmi dobre viete. V pondelok sa stretla skupina, diskutovala o týchto témach a táto, to prvý kontakt už prebehol, teraz e, držme im palce, aby to bolo úspešné, pretože musíme tú situáciu klarifikovať a vyjasniť. E, to nielen preto, aby nám bolo jasné, čo sa stalo, ale zároveň aj preto, aby sme vedeli, že v budúcnosti takýmto porušeniam e, práv nedôjde, lebo ľudské práva sú jadrom našich hodnôt a je to veľmi dôležité. Povedali sme to Američanom, ale zároveň nemôžeme riskovať to, že všetko eh, zničíme a že zostaneme rukojemníkmi toho, že eh, budeme napríklad, eh, že zoberieme ako rukojemníka TTIP. Tá, o ktorej sa diskutovalo tak dlho, vďaka veľmi schopnému írskému predsedníctvu sa nám podarilo dosiahnuť istú dohodu. Bolo tak ťažké dosiahnuť nejakú dohodu. A je to veľmi dôležité pre naše hospodárstvo. Je to dôležité pre obchodné regulácie na svetovej úrovni a na VTO E, je dôležité, aby sme nastavili nové štandardy v tomto smere. Môže to pomôcť našemu hospodárstvu. HDP môže e, rásť o 0,5% na obidvoch stranách, USA a EÚ. Mala by to byť súčasť našich priorít. Nie za cenu všetkého, ale práve preto, aby sme e, postupovali a robili to racionálnym a profesionálnym spôsobom a musíme využívať všetky kanály komunikácie. Bohužiaľ už nemám čas sa k tomuto venovať viac a preruším svoje vystúpenie tu. Ďakujem pekne. Mohli by sme sa tomu venovať ešte 15 minút, ak máme viac otázok? Myslím si, že Egypt sa spomenul. Toto som vynichal. Mal by som niečo doplniť? Takže e, odovzal slovo ešte troch e, kolegom, a e, pánovi e, Paleskisovi. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, v súvislosti e, s Bieloruskom ste spomenuli veľmi dôležité hľadisko pre Litvu a celú Európsku úniu, a síce budovania jadrovej e, elektrárne. Práve včera sme diskutovali o Bielorusku a dospeli sme k záveru, že keď budú prepustení politickí väzni, mohli by sme sa pokúsiť o e, dialog s Bieloruskom. Samozrejme, neexistujú žiadne záruky, že k tomu dôjde. Napriek tomu, e, e, čo si myslíte o možnej forme tohto dialogu, či využiť na to aj summit vo Vilniuse? Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Neviem, či túto otázku položím v, pani, v mene pána Protaševiča. Ale veľmi stručne sa vydrím k dvom aspektom. Vieme, nakoľko zložité bolo vytvoriť proeurópsku koalíciu e, v Moldavsku. A s tým súvisí moja otázka, čo by sme vedeli urobiť, aby sme podporili naďalej túto proevropskú e, koalíciu v Moldavsku, potrebuje mať e, jasný signál zo strany EÚ. E A čo sa týka Bieloruska, čo si myslíte o opozičných aktivistoch, ktorí sú väznení Mm, čo by sme eh, mohli urobiť v tejto súvislosti? Či máme sa snažiť o liberalizáciu eh, našich vzťahov s Lukašenkovým režimom v čase, keď sú tam stále ešte vo väzení? Eh, ešte ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul to, čo ste povedali o Bosne a Hercegovine. Avšak táto politika viedla ku zvýšeniu vplyvov nie európskych síl v Bosne a Hercegovine, ale skôr Ruska a Turecka. E, mohli by sme očakávať, e, že e, litovské predsedníctvo bude mať konkrétnejšiu, vyhranenejšiu politiku voči Bosne a Hercegovine a aké konkrétne cieľe si stanovíte pre svoje predsedníctvo? V súvislosti s Srbskom ste spomenuli veľmi objektívne cieľe a teda rozbehnúť rokovanie ešte pred januárom. A čo pripravujete pre Bosnu? Ďakujem, pán predseda, vážne pán minister. Vôbec ste takmer nespomenuli vzťahy s Ruskom. Je Rusko stále e, e, v programe Európskej únie? A aké očakávania e, má vaše predsedníctvo, čo sa týka pokračujúcich sa rokovaní s Ruskou federáciou? o e, novom komplexnom bilaterálnom e, vzťahu v oblasti obchodu, aké, e, čo sa týka odporúčaní parlamentu z minulého roku v súvislosti s Magnickým a pri nedávnom 40 poslancov podpísali list vám a ostatné ministrom zahraničia. na stoli túto otázku na rade počas vášho predsedníctva? Ďakujem za otázky. Niektoré otázky som naozaj vynechal, takže sa k tomu vrátim. Najprv Egypt. Už som vysvetlil našu situáciu, že sme znepokojení eh, ohľadom eh, rozčesnutia spoločnosti. Nechceme, eh, aby sa používala sila. Stále sa domnívam, že demokraticky zvolenú vládu netreba odstraňovať vojenskou sílou. Či sa vám to páči alebo nie, mám takéto stanovisko. Nemali by sme byť tým hrdí, E, alebo legitimizovať to a podobne. E, takisto som zabudol reagovať na pána profesora Landsbergisa, ak, či máme nejaké rozdiely medzi radou e, a predsedníctvom v súvislosti so stratégiou východného partnerstva. Podľa mňa takéto rozdiely nie sú umožňujeme e, niektorým e, subjektom e, ujať sa vedúcej úlohy. Myslím si, že máme veľmi dobrú spoluprácu. Nemôžem sa stiažovať. Máme dobrú spoluprácu s pani Eštenovou, s pánom Fulim. Som naozaj spokojný. Tento summit sa nestáva našim mm, mm, problémom. Je to naozaj Vilnický summit, ale je to len summit, ktorý sa koná vo Vilniuse. A takto treba vnímať Bielorusko tu je čo povedať. Áno, som za interakciu a myslím si, že e, veľmi, to je veľmi dôležité. Netreba budovať e, e, e, múry alebo izolovať, treba budovať komunikačné kanály a e, rokovať. A nedávne rozhodnutie pozastaviť e, e, E, e, zákaz pre pana ministra e, zahraničia na cestu do Úniu je práve takýmto príkladom. A keď sa rozprávam s predstaviteľmi opozície, hovorím, že to nie je dar, to nie je odmena, lebo nič sa nezlepšilo, ak budeme úprimní, úprimní, ale je to komunikačný kanál, ktorý treba využiť. Ak, mimochodom, ak pán minister príde, čo asi povie? či bude môcť s nami konstruktívne rokovať. Toto všetko je veľmi zaujímavé a po ministerskom stretnutí budem mať e, e, o čom premýšľať. E, nemám žiadne ilúzie, že zmenia svoje myslenie, ale angažovanie a interakcie sú veľmi potrebné. O Moldavsku som sa viedril. Tam sa veľa urobilo. Vyriešila sa kríza. I keď stále e, e, e, pretrvávajú viaceré problémy, čo by sme tu mohli urobiť? Poskytnúť to, čo sa od nás očakáva. Mali by sme parafovať asociačnú dohodu počas, alebo k času samitu vo Vilniusi. E, treba využiť všetky zdroje, vrátanie byrokratických zdrojov, a umožní to, pretože oni si svoju časť e, e, programov splnili. E, takisto zjednodušenie vízového režimu a vláda bude môcť preukázať obyvateľom, že sa im všeličo podarilo. To je podľa mňa najlepšia forma podpory pre Moldavsko. Bosna. Úprimne povedané, E, tu môžem iba zopakovať, že e, vedúci politickí predstavitelia by sa mali teraz venovať e, plneniu rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Takisto tento antidiskriminačný prípad. Teda musia konať konkrétne, riešiť konkrétne otázky a nie hovoriť abstraktne, že treba všeličo zlepšovať. Musia splniť konkrétne požiadavky E, samozrejme, e, k termínu o, o, o účinnosti stabilizačnej dohody teda budeme e, robiť maximum, ale nemôžeme robiť to, čo je ich úlohou. Rusko, milá Kristín, som nespomenul, lebo ste sa na to nepýtali. Ja to ma prekvapujú. No, predovšetkým Rusko nie je členom výhodného partnerstva. Pán Brokus tu nie je. Povedal som e, niečo nesprávne? Takže k Rusku musím tu vysliť, že pán Brok sa ospravedlňuje, ale e, vo vývere pre ústavné záležitosti sa bude hlasovať o jeho správe a pre, preto e, tu ho zastupujem. Takže k Rusku. Teraz pripravujeme novú dohodu a za každým, keď robíme niečo nové, dokonca keď píšem e, niekde e, článok o tomto resetovaní, e, vždy zdorazňujeme, že reset to nie je delete, to nie je vymazanie. Sú tu určité záväzky, očakávania, predsavzatia. Mimochodom aj v súvislosti s VTO to sú veľmi závažné záväzky, ktoré sa nerealizujú. V zásade som pozitívne naladené, pokiaľ ide o celkový e, e, postoj k Rusku. Niekedy e, nás obvinujú z toho, že sme rusofóbi. a to nie je správne. Snažíme sa to všetko dať na pozitívnu cestu. Keď som sa stretol s pánom Sergejom Lavrovom, trikrát počas tohto roku sme mali veľmi dobré rokovania. Spomenuli sme určité negatívne záležitosti, ktoré bohužiaľ existujú. Sú tu viaceré hľadiska, kde sa líšime. Dohodli sme sa, že sa pokúsime sústrediť na pozitívach a e, maximálne ich využiť. Myslím si, že aj Európska únia by mala uplatniť e, rovnaký prístup, nezabudajúc pritom na e, všetky výhrady ale nie, využívajme e, spätné dvierka. Treba konať e, e, dôsledne, napríklad bezvízový režim. Viete, že sa tu veľmi intenzívne pracuje. Niekto tu spomenul Moldavsko. Je možné, že v Ukrajine sa začne druhá fáza tohto procesu. Nemôžeme však poskytnúť bezvízový režim iba z politických dôvodov. E, musíme e, využívať kritérie, e, snažiť sa o výsledky. Je tu určitý pohyb, ale nepredbiehajme udalosti. Musíme sa riadiť nie harmonogramom, ale výsledkami. Samozrejme, chceme mať vyvážené vzťahy s Ruskom. A ešte jeden príklad. Môžem e, tu prezradiť, že e, mali sme viaceré rokovania a stále noviny píšu o treťom energetickom balíčku je to e, otázka energetickej bezpečnosti, i keď to nie je e, na programe. Predtým sa hovorilo, že nerozprávajme sa o tom, alebo nebudeme spolupracovať. My sme už vysvetľovali, že to sme nevysvetlili my v Litve. Je to stanovisko e, Európskej komisie. Veľmi si vážime Rusko pre nás ako obchodného partnera, takisto je pre Európsku úniu, ale ak e, Rusko chce aktívne e, konať e, na našom trhu, musí dodržovať pravidla vrátania tretieho energetického balíčka a treba premyšľať o tom, ako toto všetko adaptovať. Tu nie je žiadne ultimátum, nič mimo rámca. Je to všetko pozitívne. Kristín spomenula prípad Magnického Naše predsedníctvo sa bude sa snažiť e, e, konať e, nezaujato. Ja to nebudeme to osobitne presadzovať alebo stiahovať. Je to symbolický prípad. Je tu výsledok rozdielného vnímania právneho štátu na strane Európskej únie a Ruska. Toto je objektívna skutočnosť. Nemôžeme to s šmahom ruky dať preč. Je to mimoriadne e, citlivá záležitosť a e, to si vyžaduje e, politickú podporu na najvyššej úrovni všetkých členských štátov. Ale vo v celku naše vzťahy sa rozvíjajú. Nie je to jednoduché, musíme konať dôsledne a potom môžeme sa spoliehať, že budeme napokon úspešní. politický väzni v Bielorusku, prepačte, že som to nespomenul, i hneď e, musím e, vyhlasiť, že e, nech už hovoríme o čokoľvek, čom, čomkoľvek, E, interakcii e, e, alebo inom. Nesmie to byť na okor politických väzňov, musia byť pripustení. Nie ich napokon tak veľa, je to realizovateľné a treba presvetiť Bielorusko, že túto prekážku treba odstrániť. A to by naozaj mohlo otvoriť možnosť účasti na samite. Teraz nespomínam, v akej úlohe. E, nie predbiehajme výsledky e, minister, stretnutia ministrov v júli. Je to otázka európskeho e, myslenia, vratania aj participácie na samite, ale v každom prípade treba vyriešiť otázku politických väzňov a pokrok sa musí dostaviť. Zatiaľ sa nedostavil. Ďakujem pán minister, za vašu prezentáciu, aj za vašu prítomnosť. A určite sa radi s vami ešte stretneme aj v budúcnosti a tešíme sa teda na tie stretnutia.